Písnicu. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a... Chcem vás informovať, že prvý bod na programe je vyhlásenie mm, podpredsedkyne komisie a vysokej predstaviteľky k spoločnej zahraničnej a obranej politike a hlavných aspektoch tejto politiky a, a hlavných aspektoch a e, voľbách e, k článku 36 zmluvy. Ako vidíte, komisárka Mogherini práve prišla a keď e, zaujme miesto, tak ju chcem požiadať, aby prenesla svoj prejav. Lucia Zober. Uh, Ďakujem pekne. Ja som bola na stretnutí výboru.